30 poslancov nepredloží návrh na jej schválenie prostredníctvom hlasovania. Toto boli oznámenia, ktoré som považoval za potrebné urobiť a teraz prejdeme k samotnému programu. Tento program, to je návrh programu, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 9. septembra na základe článku 137 rokovacieho poriadku. Máte pred sebou ten návrh programu? A ako viete, e, čaká nás veľa práce. Minulý týždeň sa konalo vypočutie kominárov, e, komisárov pardon, a tento týždeň e, sa bude hlasovať o týchto kandidatúrach. Polityczne, techniczne idei, zasady, którymi mam zamiar się kierować ja e, budem e, hovoriť za našu politickú e, stranu a takisto našou úlohou je hlasovať o Európskej komisii e, je tu otázka delegácií, ktorú takisto budeme posudzovať dnes aj v stredu a budeme hovoriť aj o e, samite G20. Rada pripravila návrh rozpočtu na rok 2010 a máme aj ďalšie body na programe, čiže máme program, ktorý je skutočne veľmi nabitý. A teraz by som e, chcel prejsť cez jednotlivé body programu. E, teraz ten program. E, niekoľko všeobecných poznámok na úvod, ale ešte predtým sa spýtam, či niekto sa chce vyjadriť k programu. dzisiaj obrad na Čiže pondelok dnes. Máte prosím nejaké pripomienky k návrhu programu na dnes, na pondelok? Žiadne pripomienky nie sú k pondelkovému programu, to znamená, že program na dnešné pondelkové rokovanie bol prijatý. Pán Golmiš. Ďakujem, pán predseda. Ja budem mimoriadne stručný. V skutočnosti ide o pripomenutie nariadenia týkajúce sa konferencie predsedov, ktorá, ako ste povedali, schvaľuje e, program. E, konferencia predsedov samozrejme pozostáva z vás, potom predsedov skupín, ako aj zo zástupcu nezaradených. V súčasnosti zástupca nezaradených ešte nebol vymenovaný a niekto ktorí poslanci, ktorí sú nezhradení, vám tomto smere písali a sú pripravení sa s vami, stretnú, s vami stretnúť a boli by veľmi radi, keby ste e, zvolali stretnutie všetkých nezaradených poslancov tak, aby mohli v súlade s rokovacím poriadkom zvoliť svojho zástupcu na konferenciu predsedov, aby táto mohla svoje pri... rozhodnutia prijímať v plnom zložení. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem za túto pripomienku. Eh, budem s vámi aj s vašimi kolegami v kontakte počas tohto rokovania, aby sme mohli určiť eh, dátum tohto stretnutia. Čiže pondelkový program je prijatý. Prejdeme teraz na program na útorok. Sú prosím pripomienky k návrhu programu na štvrtok. E, prepačte, na útorok. E, vzhľadom na to, že nie sú pripomienky, je prijatý e, program na útorok, teraz program na stredu. Pán Kohn-Bendit, prosím. Vážení kolegovia, konferencia predsedov sa rozhodla prostredníctvom hlasovania, že na strednejší program dá voľbu, zaradi voľbu predsedu komisie. E, v útorok popoludní sa bude konať rozpráva o návrhu na predsedu komisie. My navrhujeme, aby sa hlasovanie o predsedovi komisie odložilo z jednoduchého dôvodu, že o 22 dní sa bude konať referendum v Írsku a toto referendum má kľúčový význam na prijatie či odmietnutie Lisabonskej zmluvy. Dnes e, sa uverejnili výsledky e, verejnej, prieskumu verejnej mienky, podľa ktorého 62% Írov chce hlasovať za. E, bude treba rešpektovať hlas Ír Írov, ale musím takisto pripomenúť, že E, menovanie predsedu podľa zmluvy z NIS, zatiaľ čo máme možnosť e, e, to robiť na základe Lisabonskej zmluvy by znamenalo, že to je e, nezmyselné, pretože e, stačí, aby sme o niekoľko dní odložili hlasovanie. Stačí to odložiť na október. E, čiže e, už nám bolo oznámené, Český ústavný súd slávnostne vyhlásil, že e, rozhodnú rozhodnutie o sťažnosti proti Lisabonskej zmluve bude aktivovať, pretože e, Český ústavný súd naposledy povedal jednomyselne, že Lisabonská zmluva je v súlade s ústavou. To znamená, že, keď, že, že nie je možné, aby sme e, nečakali na výsledok írskeho e, referenda referenda, pretože parlament e, tu e, bojuje o svoju identitu a to je veľmi dôležité. Čiže e, nemali by sme hlasovať o tom, či schválime alebo neschválime pána Baroza v stredu, ale mali by sme čakať až na výsledok eh, hlasovania v Irsku. Ďakujem. Pán predseda hovorí, pán Kohn-Bendit, ja som eh, vám nechcel vypnúť mikrofón, ale ako viete, normálne máte jednu minútu a vy ste hovorili 2,5 minúty, ale e, kvôli novým členom by som chcel povedať, že vedúci skupín a iní by mali rešpektovať pravidla týkajúce sa času. E, vidíte, že som nevypol váš mikrofón, ale prosím vás, aby ste sa pridržiavali prideleného času. Teraz odovzdávam slovo pánovi Šulcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Konbendit prišiel s určitým návrhom, ktorý naša politická skupina minulý týždeň predložila na konferenciu predsedov. My sme prišli s týmto návrhom preto, lebo si myslíme, že nejde ani tak o otázku írskeho referenda, nie je to ani otázky ústavných súd, ústavného súdu v Prahe, ale ide tu, ide tu otázky nedostatočnej kohézie pri predstavách rady. A to vedie k určitému nedorozumeniu. Je jasné, že právne spoločenstvo, ktorým je Európska, Európske spoločenstvo, a že sa teda musíme opierať o platné právo. A platné právo je zmluva z NIS. To znamená, že nie je tu žiadna alternatíva, musíme pracovať s touto zmluvou. A to sa týka predsedu komisárov, predsedu komisie komisárov. Pravdou je, že zvolíme komisárov na základe NIS a potom by sme mohli spraviť to, čo naznačil pán Kohn-Bendit. A potom, následne, by sme mohli pri komisároch aplikovať Lisabonskú zmluvu. To by znamenalo, že budeme mať predsedu komisie, ktorý bol zvolený na základe iného právneho základu ako jeho komisári. A predseda komisie hovorí, že je mu to veľmi lúto o tom, aká je tu situácia, hovorí o tej lisabonskej väčšine, ktorú potrebuje, ktorú nedostane. Toto poukazuje na to, že to nedorozumie, ten chaos na rade je niečo, čo je neakceptovateľné pre predsedu komisiu. Preto sme boli toho názoru, aby sme presunuli to hlasovanie, kým rada dosiahne zhodu pri tom, čo vlastne chce dosiahnuť. A práve preto podporujem tento návrh. Pán predseda, vy ste vysvetlili, aké sú to pravidlá, že mám dve minúty, tak mi dajte tento čas. Ďakujem. My sme toho názoru, že e, to presunutie je z mierne iných dôvodov, ako, ako tá argumentácia, ktorú spomenul pán Kon Bendit. A preto podporujeme ten návrh, ktorý bol prednesený. Ďakujem. E, e, proszę państwa. Ďakujem pekne, pán Šulc. Dámy a, páni. Dámy a páni, teraz by som chcel požiadať, aby sa pán Tal vyjadril proti. Dve, dve a pol minúty. E, e, E, v prvom rade nechápem to, čo povedal pán Kon Bendit, pretože on už žiadal e, o odloženie tohto hlasovania v Európskom parlamente, e, pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu. A pretože my máme v súčasnosti zmluvu z NIS, ktorá je v platnosti, tak žiadame, aby sa uplatňovala zmluva v NIS, kým nenadobudne platnosť zmluva, e, Lisabonská zmluva. A takisto, pokiaľ ide o voľbu pána Baroza, budeme tieto pravidla e, rešpektovať až do konca. A potom, pokiaľ by e, bol e, Lisabon prijatý, tak e, budeme o pánovi Barosovi hlasovať potom, ale vzhľadom na to, že sa má hlasovať o Lisab- o, o, o komisii, tak ja si myslím, že my tú komisiu musíme zvoliť na základe platnej zmluvy, to znamená zmluvy z NIS a pokiaľ pán e, Konbendit presvedčí pána Klausa, aby podpísal, tak potom budeme hlasovať v parlamente o Lisabonskej zmluve a budeme ďalej postupovať podľa nej. Je pod potrebné, aby sme vymenovali komisiu, ktorá je schopná e, fungovať v kríze, ktorá je schopná fungovať v e, podľa, kodanského, podľa kodanskej konferencie a my žiadame, aby sme v stredu hlasovali o voľbe predsedu komisie. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Mali sme tu rečníkov, ktorí sa vyjadrili za návrh aj proti návrhu. Takéto sú naše pravidlá, pokiaľ ide o debatu návrhov na hlasovanie. A teraz ideme hlasovať. Je to e, návrh zelených a ESA. E Czy wszyscy oddali głosy? Chcem sa spýtať, či už všetci hlasovali. Ďakujem, končím hlasovanie. Vidíme, že návrh pod porilo 135, 248 bolo proti, 14 sa zdržalo, celkovo bolo odozdaných 397 hlasov a návrh sa zamieta. Chce sa niekto vyjadriť? Nech sa páči. Ja som hlasovala, a skutočne som, ma, mám e, svetkov na to, že som hlasovala. Či nám pani povedieť. To, to bolo za alebo proti? Mali by ste nám povedať, to bol hlas za alebo proti? Za. To bol hlas za. Tak to je dôležité. Čiže to bol hlas za. Čiže čiastočne sa zmenia tie počty, ale napriek tomu je návrh zamietnutý. Kto by chcel hovoriť? OK. Ďakujem bardzo. Proszę Państwa. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, máte slovo. Pán Sajer sedí tam ďalej. A ja mám ten istý problém, pán predseda moje e, hlasovacie zariadenie nefungovalo a ja by som hlasoval proti, keby som mohol, ale nevdalo sa. Ďakujem veľmi pekne, výborne. Takže to je ďalšie hlasovanie. Sú tu ešte ďalšie vyjadrenia, dámy a páni. Kto sa chce ujať slova, nech sa páči jeden z vás. Ani môj stroj, ani moje zariadenie nefungovalo. Chcem hlasovať proti. E, ďakujem, rozumiem. Vyzerá to tu ako fotbalový zápas. Teraz sme 2-1, ale to nie je výsledok hlasovania. To vám je, dúfam, jasné, áno? Teraz pán Sturdy. Ani vaše zariadenie nefungovalo, pán Sturdy? Dobre. Pán predseda, chcem povedať, že moje zariadenie nefungovalo a ja chcem hlasovať za návrh. Ďakujem. Rozumiem. Za. Chcem ešte, dámy a páni, povedať, že by som chcel rozhodnúť tak, ako to má byť podľa poriadku. Vzhľadom na to, že veľká väčšina poslancov bola proti tomuto návrhu a je tu ešte niekoľko ďalších poslancov, tak predpokladám, že v tej istej veci chcem vás požiadať, aby ste zaslali svoje pripomienky v písomnej podobe. Všetko máme zaznamenané elektronicky a vaše pripomienky pripočítame k výsledku hlasovania, ktorý máme elektronicky zaznamenaný a opravíme to. Ale ako hovorím, e, proti návrhu sa vyslovilo toľko poslancov, že celkový výsledok hlasovania týmito úpravami nebude zmenený. Sú ešte nejaké ďalšie pripomienky, vyjadrenia k strede? Dobre, vidím, že nie. Teraz štvrtok. Tiež sa nikto nehlási. Tak dovolte, aby sme tento návrh programu prijali a môžeme prejsť k prvému bodu našeho rokovania a odozdávam slovo pánovi podpredsedovi. Vítajte medzi nami, Pitela. Thank you. Care colleghe, cari colleghi, buonasera a tutti. Kolegyne, kolegovia, prajem vám príjemné popoludnia. V zmysle nášho programu sa budeme teraz zarobiať hlasovaním. Ide tu o zloženie